Vážení kolegovia, skôr ako začneme s dnešným rokovaním, chcel by som eh, si pripomenúť obete lesných požiarov v Portugalsku, Španielsku minulý týždeň. Ako som povedal vo vystúpení na Európskej rade, tento jav vyvoláva veľké obavy a myslím si, že by sme mu mali venovať náležitú pozornosť. Len tento rok v Európe viac ako 750 tisíc hektárov našich lesov zhorelo, viac ako 100 ľudí prišlo o život len v samotnom Portugalsku. A preto si myslím, že je nutné a súrne mať Európsku službu civilnej ochrany, ktorá by zjednodušila právny rámec a umožnila našim občanom e, získať okamžitú pomoc v prípade núdzových situácií. Zároveň by som vás chcel informovať o rozhodnutí, ktoré bolo prijaté s predsedom Tuskom a predsedom Junckerom, predsedom komisie a predsedom rady, aby sme poskytli postihnutému obyvateľstvu finančné prostriedky zodpovedajúce e, cene, ktorá bola udelená minulý týždeň. Je to symbolický spôsob, ako chceme vyjadriť našu solidaritu s tými e, občanmi a rodinami e, početných obetí požiarov v Španielsku a Portugalsku. V ich mene by som teraz minútou ticha si uctil ich pamiatku a zároveň si pripomenul aj írske obete hurikánu Ofelia. desidero altresì informare l'aula che domani a zároveň by som chcel parlament informovať o tom, že zajtra pred hlasovaním si minútou ticha uctíme pamiatku novinárky Daphne Karolet Marícia z Malty, ktorá bola zavraždená minulý týždeň. bude zajtra, pretože zajtra tu budú prítomní rodiny príslušníci tejto obete. Pozvali sme ich a oni prijali naše pozvanie a, a zajtra navštívia parlament.